žiadosť EPP e na vymenovanie do výboru. Bude to zaznamenané do zápisnice z tohto zasadnutia. Ak e, nebudú nejaké námietky, tak to vymenovanie bude platné.